februára 2010 ste dostali k dispozícii. Má niekto nejaké pripomienky? E, vidím, že nie. Takže tým je ten protokol prijatý. Niniejšie informuje, že pod ošviat... No a ďalej by som vás chcel informovať o tom, že v písomnej pripomienke číslo 54 v otázke o otázke koní. Autormi, ktoré sú pani Jendřejevská a pán Šliter, zložili k dnešnému dňu, alebo po dňu sa podpísalo väčšinu, väčšina poslancov. Sú to kone urči, určené na porážku. No a v súlade s článkom 123 e, odsekom 4 a to dosť bude publikované medzi textami, ktoré boli prijaté na zasadnutí 25 februára tohto roku. Ďakujeme autorom za túto deklaráciu. Uh, Nech sa páči. Uh, ja by som chcela poďakovať všetkým za to, že podpísali túto písomnú deklaráciu. A som veľmi rada, že sme dosiahli potrebný počet podpisov, takže ešte raz ja ďakujem všetkým, ktorí toto prehlásenie, túto deklaráciu podpísali. Uh, ja by som vás chcel informovať, že ja som nemal možnosť podpísať túto deklaráciu, ale veľmi rád ju podpíšem. No a príslušné francúzske orgány ma informovali, e, že s účinnosťou 10. februára 2010 na miesto pána Barniera sa poslankyňou Európskeho parlamentu stáva pani Konstantin